Good morning, colleagues. Um, we will start... Kolegovia, začneme naše dnešné zasadanie. Viete, že máme v pláne hlasovať o všeobecnom rozpočte na rok 2020. Máme tu správu pani Hán. Budeme hlasovať o rozpočtových eh, pozmeňovacích návrhoch na úvod a potom budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhu k stanovisku. No ale teraz by som chcela dozdať slovo pani Hán, aby nám tento dokument uviedla. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať za túto skvelú príležitosť, ktorú som dostala ako nová poslankyňa. Môžem pracovať na tomto spise. Poprvýkrát prechádzam týchto postupom. Ďakujem aj sekretariatu za vašu podporu, aj všetkým kolegom za to, že v priebehu leta to všetko prebiehalo veľmi hladko. Samozrejme to nie je až také e, zrejme na prvý pohľad. Ďakujem vám všetkým politickým skupinám za kompromisné za, pardon, za pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujeme. Takže začneme hlasovať o rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch. Myslím, že máte všetci už finálnu podobu hlasovacieho zoznamu. Budeme hlasovať rukou, zdvihnutím ruky. Pokiaľ nebude niečo jasné, tak to overíme s použitím hlasovacej kartičky. Takže najskôr sa hlasuje o 6364 Grapiny Hán, pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Takže je to schválené veľkou väčšinou. Bolo to hlasovanie bloc. Sú tam všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v druhom slobci. Môžeme teraz prejsť na stranu 2 hlasovacú zoznamu 6, 5, 1. Budeme najprv hlasovať o poznámkach a potom konkrétnych číslach. Kto je za poznámky? Kto je proti? Takže toto overíme elektronicky. Takže hlasuje sa najprv o poznámkach. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Potom budeme hlasovať o číslach, tiež elektronicky. Takže prosím, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A taktiež sa to zamieta. Tým sa dostávame k 6, 3, 5, 2 rukou. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je tu väčšina. Takže tento pozmeňujúci návrh nie je schválený. Ďalej 6354. Hlasuje sa najprv o poznámkach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, takže schválené. Návrh je schválený. Teraz sa hlasuje o číslach. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Dobre, takže aj tento návrh je schválený. 6372. Hlasuje sa najprv o poznámkach. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej sa hlasuje o číslach. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Toto je tiež schválené. 6361 Howarth a Hahn. Toto je, sú identické návrhy. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, schválené. 6350, najprv sa hlasuje o poznámkach, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Teraz sa hlasuje o číslach, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tiež schválené. 6, 5, 3. Hlasujeme na prv poznámkach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz o číslach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 6359, najprv poznámky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tiež schválené. Prepašte teraz o číslách, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tiež schválené. No a 6360 O tom sa tým pádom už nehlasuje. Dobre, tým sme ukončili hlasovanie o rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch. Teraz sa dostávame k hlasovaniu o návrhu stanoviska. Uvidíte, že sú tu štyri kompromisné návrhy, ktoré obsiahli mnohé naše pozmeňujúce návrhy. Takže najprv budem hlasovať o kompromisnom návrhu číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tento kompromisný návrh je schválený. Tým pádom sa dostávame ku kompromisnému návrhu 2, pretože 125 odpadá, takže 2 za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromisný návrh 2 je schválený, takže 7, 2, 11 odpadá. Kompromisný návrh 3, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Takže 2.14 odpadá. A teraz do pár hlasujeme zvlášť. Číslo 15, to je za. Proti. Tu si hovoríme elektronicky. Môžete hlasovať. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmejúci návrh 16 za, proti. To si overíme tiež v elektronickom hlasovaní. Takže hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 17. Kto je za? Proti? To si overíme elektronicky opätovne. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa, takže toto bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti. To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 27 hlasov k 16, sa na 21 za, proti, zdržali sa bolo to prijaté 22 za, proti, zdržali sa, to bolo tiež prijaté. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 23, 24 sú tým bezpredmetné, 25 za proti, zdržali sa zamietnutí, 26 za, proti, takže to si overíme elektronicky, hlasujte prosím, hlasovanie je ukončené bolo to zamietnuté. 27 je bezpredmetný, pretože bol prijatý kompromisný návrh 14, 28 za, proti, to si overíme, alebo to bolo jasné? Takže overíme si to elektronicky, hlasujte, hlasovanie je ukončené, to bolo jasne zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa. To bolo jasne zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska vznení pozmeňujúcich návrhov. Kto je za? Aha, takže to musí byť elektronickou formou takže elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Takže teraz je ukončené. A bolo to prijaté veľkou väčšinou. Ďakujem pekne. Yes, congratulations to the rapporteur. Gratulujeme spravodajkyni pani Hán. A ďakujeme všetkým za prácu a rovnako ďakujeme za prácu sekretariátu. no a tým sme sa dostali na koniec dnešného zasadnutia. A chcem vám len oznámiť, že ďalšie zasadnutie sa uskutoční 25. a 26. septembra a včas vám bude zaslaný program. Ďakujem.